på jämställdhets och eh, LIBE-utskottets vägnar. V mene nášho výboru a výboru LIBE eh, vás srdečne vítam na tomto spoločnom zasadaní. Ako som spomínal, teda je tu výbor pre ženské práva, ako aj výbor LIBE. Budeme hlasovať o dvoch dôležitých bodoch. A začneme teda bodom 1 nášho programu, to je schválenie programu našej spoločnej schôdze. Zatiaľ neboli predložené žiadne námietky voči programu, preto vychádzam z toho, že program môžeme schváliť. Bod číslo 2, oznámenia predsedajúcej. Ja nemám žiadne oznámenia. Bod 3, Ide tu o schválenie zápisníc zo schôdzí, ktoré sa konali 13. júla, 2. septembra a 29. septembra. Ak sa do konca nášho dnešného zasadania nepredložia žiadne pripomienky, vychádzame z toho, že môžeme schváliť tieto zápisnice. Dobre, a pokračujeme v bodu číslo 4. Európsky ochranný príkaz. 25. novembra sa uskutočnilo spoločné zasadanie, kde obidvaja zodpovední spravodajcovi prezentovali výsledky rokovaní a rovnako tam bola možnosť prezentovať svoje stanovisko, ktoré sa týka ďalšej práce. To znamená, že teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o výsledkoch rokovaní. Chcela by som dať slovo našim obidvom spravodajcom, Najprv teda vystúpi pani Jiménez Beseril. Nech sa páči, máte slovo. Sí, eh, antes de votar, eh, me gustaría decir una breve... Ďakujem pekne. Predtým, než budeme hlasovať, by som sa chcela vyjadriť. Myslím si, že ide skutočne dobrú, akceptovateľnú, akceptovateľné znenie textu, hoci by sme si všetci boli želali, že by mohol byť možno trochu viac ambiciózny, avšak buďte si istí, že skutočne je to maximum toho, čo sa nám podarilo dosiahnuť a náš hlavný cieľ, ktorý sme mali, toho sme sa nevzdali, to znamená ochrana obetí v rámci celej Európskej únie. My ako Európsky parlament za stancovia európskych občanov aj obetí násilia, musíme si uvedomiť, že tu je skutočnosť, že tieto obete potrebujú našu ochranu, potrebujú aj istý signál, ktorý týmto vlastne vydávame. To znamená, musíme sa pre tento návrh rozhodnúť a podporiť ho, aby to potom mohlo byť priateľné aj v pléne v decembri. E, veríme v ochranu týchto obetí a v, sú, v tejto súvislosti sa, sa snažili e, spolupracovať. Ide tu o súdny cieľ a dúfam, že my všetci budeme môcť urobiť niečo v prospech obetí. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Romero v mene výboru Libe. Nech sa páči. Gracias, prezidenta. Este es el final de un trayecto parlament... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide tu o koniec uh, parlamentného postupu v spolupráci s nariadením o ochrane a skutočne môžeme povedať, že, na kon, že sa nachádzame na konci rokovaní s Európskou radou a ide tu skutočne o kompromisné znenie, pretože pri všetkých správ z, iniciatív, z vlastnej iniciatívy dochádza k rôznym aspektom, ktoré musia byť vzané do úvahy, avšak podarilo sa nám tu na konci zohľadniť všetky potrebné veci, ako napríklad e, náročnosť a mm, časový moment tejto tejto správy. A týmto vlastne vydávame určitý správny signál obetiam a je to dôležitý signál. Domnievame sa, že Európsky parlament toto rozhodnutie by mal ratifi- ratifikovať a mali by sme tento prostriedok, tento nástroj skutočne spustiť. Je to dôležité. Už sme o tom rokovali s radou. Ide tu o jeden z tých nástrojov, o ktorom som presvedčená, že skutočne bude slúžiť na česť parlamentu Máme tu dohodu so všetkými politickými skupinami, ktorú sme dohodli. Máme súhlas všetkých politických skupín a ide tu skutočne o otázku, ktorá je veľmi naliehavá v rámci Európskej únie. Ide tu o to, aby sme chránili obete, aby sme ich chránili tam, kde žijú. A preto sme presvedčení, že zodpovednosť v súčasnosti je skutočne v rukách momentálne v rade. A, a apelujeme na radu, aby rada vychádzala z toho, že a to aj nakoľko parlament túto otázku považuje za takú naliehavú, že by skutočne rada e, dospela k jednotnému stanovisku, aby sme tento nástroj mohli implementovať, aby obete boli chránené čo možno najskôr. Čiže bolo by skutočne dôležité, aby rada uznala túto naliehavosť, aby sa to potom mohlo dostať do plena, aby aj rada skutočne túto celú záležitosť podporila. Týmto vlastne ďakujem všetkým tým, ktorí nám umožnili, že e, môžeme teraz hovoriť o kompromise naprieč všet, celému politickému spektru a že išlo skutočne dobrú spoluprácu. Ďakujem všetkým, ktorí boli zúčastnení. Tak, Mrs. Romero. Ďakujem pekne, pani Romero. A teraz by som chcela udeliť slovo zástupcovi rady. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Belgické predsedníctvo vždy prikladalo veľkú dôležitosť Európskej smernici o Európskom ochrannom príkaze orientačné hlasovanie 29. septembra. Na tom predsedníctvo pracovalo intenzívne so spravodajcom a v mene belgického predsedníctva chcem poďakovať obom spravodajcom za ich spoluprácu a povedať, že tu bolo silná zaangažovanosť smerom k ochrane obetí, ktorá je predmetom týchto diskusí po poslednom trialogu si myslíme, že sme veľmi blízko e, zhode troch inštitúcií a počas týchto rokovaní predsedníctvo vzalo do úvahy situáciu v rade a v niektorých delegáciách, kde boli ťažkosti ohľadom rozsahu pôsobnosti tohto nástroja. Tento rozsah sa diskutuje počas rokovaní a má dostatočnú podporu počas rokovaní s parlamentom. Táto situácia sa trošku vyvinula v posledných fázach, ktoré viedli ku konsolidácii spol, e, stanoviska rady. Tí, ktorí majú ťažkosti s rozsahom pôsobnosti, e, ich pozícia sa posilnila, tieto zmeny stanovisk e, neza, závisia od riešenia, ktoré sa nájde spolu so spravodajcami. Týka sa to rozličných aspektov návrhu smernice a týka sa to rozsahu pôsobnosti výlučne. Rada teraz si necháva čas, aby hodnotila situáciu a my samozrejme berieme do úvahy stanovisko, ktoré sa vysloví v parlamente a signál, ktorý parlament vyšle. Ďakujem. Vám tak. Ďakujem pekne. A myslím si, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu. To znamená, že hlasujeme o konsolidovanom texte pozmejúci návrh 231. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz záverečné hlasovanie, ktoré bude prebiehať elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Otváram hlasovanie. Môžem vás poprosiť, či by ste mohli započítať, lebo zavodla som si kartu. Samozrejme, vyhlasujete teda za, áno? Končím hlasovanie. 47. Máme tu výsledky. 47 za, nikto proti, 5 sa zdržali. Gratulujeme spravodajcom. V mene obidvoch výborov by som sa chcela poďakovať obidvom našim spravodajcom. Chcem sa poďakovať aj všetkým kolegom, ktorí pracovali na obidvoch výboroch na tejto správe a tá spolupráca bola veľmi dobrá. Srdečná vďaka. A teraz pokračujeme k ďalšiemu bodu. Toto je tiež spoločná správa, kde spolupracovali obidva výbory a ide tu o návrh smernice, ktorý sa týka obchodovania s ľuďmi a aj v tomto prípade máme dvoch spravodajcov. Jedna spravodajkynia je za výbor FAM a druhá za výbor LIBE. Pani Bauer je spravodajkynia v mene, na, v mene ženského výboru. Žiaľ, nemohla sa dnes zúčastniť tejto schôdze. Slovo by som teraz dala pani Hed, ktorá zastupuje výbor Libe. Nech sa páči. Tak som myke, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som sa poďakovať v mojom mene, ako aj mene pani Bauer, za spoluprácu je výborné, že dnes tu máme text, ktorý je lepší ako tie návrhy, ktoré prišli pôvodne z komisie. Je to lepšie pre obete, sú tam prísnejšie tresty pre zločincov a tak ďalej. To znamená, že ten text je celkovo podstatne lepší. Sme veľmi vďační za dobrú spoluprácu aj s tieňovými spravodajcami, ako aj s ďalšími pracovníkmi nášho výboru. Teraz prejdem do angličtiny, ak dovolíte. Chcela by som sa zamerať na pár dôležitých informácií, preto myslím, že bude to asi lepšie, keď budem hovoriť po anglicky. Tak to bude asi lepšie pochopiteľné. Takže konsolidovaný text e, tento rada schválila e, pozmenujúce návrhy 228, to je balík, to je veľmi dôležité. Ak článok 54 sa zmení, tak ako to navrhuje ALDE v hlasovaní po častiach, tak celý balík sa rozpadne. A toto by bola veľká škoda, pretože sme na tom intenzívne pracovali. A prosím, nezabúdajte, že aj ak prejdú tieto pozmeňujúce návrhy ALD, obsah zostáva rovnaký. V dohodnutom texte nie je povinnosť pre členský štát, aby trestne stíhal obchodovanie s ľuďmi, čiže je to veľmi dôležité. Dúfam, že to bude možné odhlasovať unblock a že výsledok bude pozitívny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hied. A pán Busutil sa prihlásil. Nech sa páči, máte slovo. Yes, uh, thank you. Áno, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja zastupujem, alebo vystupujem ako EPP koordinátor v Libe a Chcem povedať, tak ako ste už vyspomenuli, že pani Bauer je v Kongu v parlamentnej delegácii, nemohla teda sa zúčastniť dnešnej schôdze, ale chcem využiť túto príležitosť, aby som zablahožal mojej kolegyne pani Hedal tiež našej kolegyni Bauer, ktorá e, vynaložila významnú snahou na prácu na tejto agende a škoda, že dnes tu s nami nie je. Súhlasím s pani Het e, v tom, čo povedala ohľadom konsolidovaného textu. Je to tiež stanovisko EPP, takže ešte raz ďakujem obom spravodajkyňam k tomuto dôležitému, k tejto dôležitej agente. Vám tak, ok, vil... vďaka. A teraz by som chcela dať slovo rade pani Jansens. Nech sa páči. Oui, merci, Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Táto smernica je veľmi dôležitá pre belgické predsedníctvo, pretože ide o prioritu nášho programu a aj tiež pre radu. Tieto rokovania boli intenzívne e, s oboma spravodajkyňami, ktorým ďakujeme za veľmi dobrú spoluprácu. Intenzita rokovaní so spravodajkyniami svedčí o dôležitosti tejto smernice. Takže po poslednom trialógu Koreper súhlasí, odsúhlasil text, ktorý dnes spravodajkyne predkladajú. Myslíme si, že je tu veľmi dobrá rovnováha, ktorá umožní, keď sa to implementuje, zlepšiť boj e, proti obchodovaniu s ľuďmi. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo zástupca komisie, pán Boratinsky, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne za to, že mi dávate slovo. V mene Európskej komisie som chcel vyjadriť hlboké uspokojenie s tým, že parlament bude hlasovať o prvej smernici po Lisabonskej zmluve. E, ide o substantívne trestné právo, na ktorom sa parlament e, zúčastňuje, teda na jeho vytváraní. Sme spokojní s výsledkom a chcem využiť túto príležitosť tiež na to, aby som vyjadril e, naše poďakovanie za veľmi konštruktívnu atmosféru a prácu, ktorú urobili obe spravodajky. Ešte raz ďakujeme pekne a dúfame, že toto bude platiť aj do budúcnosti. Vám tak. Ďakujem pekne. A teraz nastal čas, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Budeme hlasovať o tomto návrhu smernice. Je tu návrh na hlasovanie po častiach. Tu ide o, o článok 15.4. Je to pozmiujúci návrh 228. A hlasujem teda s vyhnutím ruky. Kto je za? Against. Proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz hlasujeme o konsolidovanom texte ako celku. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz konečné hlasovanie elektronicky. Nech sa páči. Otváram hlasovanie. The same, Mrs. Yes. Áno, áno, nezabudla som na vás. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 51 za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Gratulujeme. Na plenárke sa bude hlasovať v decembri. A ešte predtým, ako skončíme to, túto našu spoločnú schôdzu, chcela by som skutočne vyjadriť veľkú vďaku a chcela by som vyjadriť moje potešenie z toho, ako sme mali dobrú spoluprácu. Chcem sa poďakovať za spoluprácu medzi obidvomi výbormi v zmysle pravidla 51 Ďakujem pekne aj vám, pán Aguilar, ako predseda výboru LIBE. Ďakujem pekne aj spravodajcom. Pevne verím, že pani Bauer bude informovaná o tomto pozitívnom výsledku. Srdečná vďaka všetkým, aj našim sekretariátom, ktoré veľmi výrazným spôsobom prispeli k tomu, že tá práca bola úspešná a ďakujem pekne všetkým členom obidvoch výborov. Bola to veľmi intenzívna, angažovaná práca, ktorú všetci odviedli a dôkazom toho sú tie výsledky hlasovania. Ďakujem pekne všetkým, ktorí na tom pracovali. A samozrejme pokračujeme v, schôdzi nášho výboru.